Dobré, dobrý podvečer, dámy a páni. Ďalší bod na našom programe je vyhlásenie Rady a komisie e, k vývoju Európskej občianskej iniciatívy podľa článku 11 odsek, 4 zmluvy o Európskej únii. E, vyhradzujem si, alebo e, chcel by som e, privítať e, novinárov z mojej oblasti Castilla La Mancha, ktorí týchto dňoch navštevujú Európsky parlament. Začíname teda rozpravu k tejto téme. Slovo má pán López Garrido, ktorý prehovorí za radu. Ďakujem, pán predseda. Európskemu parlamentu by som chcel poďakovať za to, že e, prijal iniciatívu v tejto veci. E, myslím si tiež, že táto rozprava e, sa týka jednej z najdôležitejších tém v demokratickom živote pre rozvoj Európskej únie a pre nadšenectvo k e, e, európskej veci medzi e, európskymi občanmi. Tento veľmi dôležitý text naznačuje naozaj novú etapu európskej histórie. Pokiaľ ide o občianské iniciatíve, minimálny počet milión občanov z rôznych krajín môžu takúto legislatívu, iniciatívu podpísať a logika je taká, že táto iniciatíva potom smeruje na e, komisiu, teda na komunitárny orgán, ktorý má právo iniciatívy. Občianská iniciatíva e, je celkom jasnou prioritou našeho predsedníctva. Takisto priorita Európy podľa nás ako taká. A keď e, má určitá krajina predsedníctvo EÚ, teda keď krajina predseda rade, tak e, pri tejto činnosti, pri predsedníctve musí táto krajina rozvíjať svoje ciele, ale nielen ciele e, národné, ciele tejto krajiny, ale musí pozerať trochu ďalej, musí vnímať ciele Európy a občianske iniciatívy k tomu jednoducho patria aby tých 500 miliónov európskych občanov malo takúto možnosť občianskej iniciatívy. Čiže nejde tu o iniciatívu alebo prioritu Španielska, ide tu jednoducho o to, že predsedníctvo e, e chce, aby e, Lis, e, Lisabonská zmluva občanom dala túto možnosť. Stratili sme 8 rokov, ale teraz tento čas musíme dohnať a preto občanom musíme poskytnúť určitú odpoveď a povedať im takto a takýmto spôsobom môžete mať účasť. Musíme vytvoriť rovnováhu medzi Európou, ktorú sme e, vybudovali e, tak povediac z hora nadol v 20. storočí a Európou, ktorú možno budovať aj opačne z dola nahor. Táto občianská iniciatíva je podľa nás taký dôležitý podnik alebo projekt, že treba naozaj konať. Ide o politickú vôľu vlád a Európskeho parlamentu. Ide o to, že inštitúcie Európskej únie tvrdia áno, občania e, Európskej únie potrebujú e, takýto hlas. Takisto chceme e, vytvoriť určitú protiváhu dianiu, ktoré, alebo javu, ktorý v Európe badáme. V Európe sa diskutuje prostredníctvom národných tém. Diskutuje sa teda uh, uh, európsky, napríklad tu v parlamente sa diskutuje európsky, ale v krajinách sa diskutuje na, národne. Európske témy sú tam len v pozadí. Čiže občianská iniciatíva by bola výbornou pákou, výbornou možnosťou ktorou by sme sa mohli postarať o to, aby občianská spoločnosť naozaj mohla hovoriť o európskych témach. Občania z rôznych krajín môžu potom e, spojiť sa a diskutovať európsky, nielen o e, národných záležitostiach. Takže, pán predseda, preto tomu prikladáme veľkú e, prioritu tejto občianskej iniciatíve keď komisia príde so svojím návrhom nariadení, vďaka predsedovi Barosovi a podpredsedovi pánovi Ševčovičovi. Budeme im vďační, ak toto zapracujú do svojho pracovného programu ako prioritu Čakáme, že prídu s týmto návrhom veľmi rýchlo. Komisár Ševčovič e, nám o tom určite niečo povie. Chceme tento text rýchlo, tak aby všetky tri inštitúcie do konca nášho 6-mesačného predsedníctva mohli prísť s niečím, čo bude v prospech všetkých európskych občanov. Pozerali sme sa na rozličné prvky, e, technické podrobnosti, politické aspekty, ale musíme podporovať e, e, túto vec, túto iniciatívu. A na ministerskom stretnutí pán Ševčovič si na to spomín, spomína. Komisárka Wallstromová bola v tom zaangažovaná, ešte vtedy nebola potvrdená nová komisia. A spomeniete si na naše kontakty v Madride, kedy nová Európska komisia nastúpila a dnes popoludní v Európskom parlamente znovu sme prejavili náš záujem e, na tom, aby tento návrh e, pokročil a týmto by som chcel povedať váženým poslancom, že vieme, že vám záleží na tejto iniciatíve, vieme, že nám môžete pomôcť toto urýchliť, máme predstavu o tom, že by tu mohol byť široký konsenzus. E, výbor AFKO e, pred, nejakou, e, pred, niekoľkým, pred nejakým časom prejavil optimizmus a entuziasmus, pokiaľ ide o občiansku iniciatívu. Ďakujem, pán minister. A teraz podpredseda komisie, náš priateľ, pán Ševčovič, má slovo. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem naozaj poďakovať Európskemu parlamentu za to, že dal na program tento veľmi dôležitý bod a chcel by som poďakovať osobne môžmu priateľovi Diegovi a španielskému predsedníctvu za to, že toto majú ako prioritu španielského predsedníctva, pretože podľa mňa nástroj, ktorý chceme tu vytvoriť, spôsob, akým sa robí politika v Európskej únie, pretože až doteraz európske budovanie bolo založené na reprezentatívnej demokracii. Toto sa odtrkadľuje v Lisabonskej zmluve, kde sa jasne hovorí, že Európsky parlament a jeho právomoci sú posilnené, že sem zahrnieme národné parlamenty vo väčšej miere do európskeho legislatívneho procesu a potrebujeme to doplniť silným zaangažovaním občanom do tohto procesu a preto tento nástroj participatívnej demokracie. Bola tu diskusia pred nejakým časom, e, prečo to nevylučuje niekoho iného. Ja si to nemyslím, pretože podľa mňa oba prvky reprezentatívnosti a participatívnosti sa vzájomne posilňujú a vzájomne si napomáhajú vo vytváraní skutočnej európskej e, politickej zóny. E, tento nástroj e, posilní ešte viacej dôležitosť európskeho občianstva pre Európanov a ako Diego už povedal, som presvedčený, že toto eh, povedie k silnejšej eh, celoeurópskej diskusie o európskych, nielen národných témach, ktoré, čoho sme tak často svedkami v hlavných mestách Európskej únie. Komisia bola a je vďačná za prácu Európskeho parlamentu na tému Európskej občianskej iniciatívy a pre nás uznesenie, ktoré ste prijali 7. mája minulého roka, bolo veľmi dôležitým politickým usmernením a veľmi dôležitým ukazovateľom toho, ako máme pripravovať túto iniciatívu. Ako viete, komisia pri príprave takýchto dôležitých dokumentov, legislatívnych dokumentov, chce zaangažovať európsku verejnosť v čo najširšej diskusii a preto sme zorganizovali verejné diskusie na túto tému založené na zelenej knihe, ktorú sme vydali v decembri minulého roka. Musím povedať, že sme boli naozaj príjemne prekvapení reakciou, ktoré sme, reakciami, ktoré sme dostali. Dostali sme viac ako 300 reakcií um, zo strany rozličných uh, subjektov, verejných orgánov, uh, fyzických osôb, dokonca národných parlamentov. Urobili sme analýzu týchto reakcií a dokončili sme proces konzultácií verejnou diskusiou v Bruseli, kde bolo viac ako 150 aktérov, vrátane vážených zástupcov Európskeho parlamentu. A ak by som mal cenu túto diskusiu, tak musím povedať, že e, tam bolo veľmi, zaujímav- veľmi veľa zaujímavých návrhov, ktoré sa dostali na stôl komisie a aký bol hlavný záver. Občania sa zaujímajú o to, aby mali takúto iniciatívu čo najskôr. Chceli by to mať čo najzrozumiteľnejšie najprístupnejšie, čo najjednoduchšie, pochopiteľné a prístupné, teda to predovšetkým. A určite budete, so mnou súhlasiť, že toto sú jasné a dôležité parametre preto, aby sme mali túto legislatívu pripravenú takýmto spôsobom, pretože iba toto zaručí, že občania použijú tento nástroj preto, aby komunikácia s komisiou bola silnejšia a lepšia, takisto aj komunikácia s ostatnými európskymi inštitúciami. Na základe výsledkov konzultácií a tiež návrhov Európskeho parlamentu komisia momentálne finalizuje svoj návrh a ja dúfam, že kolegiu príjme návrh, na ktorom pracujeme 31. marca. Môžem vám tiež povedať, že pravdepodobne by to nebolo možné bez silného stimulu španielského predsedníctva, pretože toto je priorita pre predsedníctvo, to sa musí rešpektovať a viem, že je tu silná zaangažovanosť Španielska. Chce dosiahnuť pokrok v tejto iniciatíve v rámci svojho predsedníctva. Čiže naozaj mám veľkú nádej, že vďaka konštruktívnemu prístupu predsedníctva, rady a Európskeho parlamentu budeme mať tento veľmi dôležitý nástroj pred prvým výročím vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne. Yes. Ďakujem pekne, pán Ševčovič. No a teraz sa, dostávame k rečníkom v mene politických skupín a ako prvý na dve minúty dostáva slovo kolega Inigo Mendes de Vigo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tu v tejto miestnosti pred približne 7 rokmi po ukončení práce ústavného konventu, keď eh, poslanci národných parlamentov a Európskeho parlamentu prijali dokument a pán Lamassur a Majer boli tí, eh, ktorí navrhovali občianskú iniciatívu, ktorá sa opätovne teraz nachádza v zmluvách. To je príklad participatívnej demokracie a európskej demokracie, pretože to je cieľom týchto iniciatív. My chceme byť európskejší, nelokálnejší. No a tým sa majú riešiť témy na európskej úrovni. Komisár Ševčovič, ktorý pripravil ten návrh, ešte nepovedal, v čom to má spočívať. E, preto ešte nemáme nejaký reálny pocit, nuž, ale Mali by tam byť minimálne tri, e, tri hlavné myšlienky. Malo by to byť jednoduché. E, nemôžeme vytvárať príliš komplikované veci. Musí to byť pochopiteľné, prístupné pre ľudí, ktorí sa musia bez nejakého druhého štúdia môcť zúčastňovať. Ďalej potrebujeme spoluprácu medzi európskymi orgánmi a štátnymi orgánmi. Pretože národné štátne orgány podľa môjho názoru musia tiež zohrávať dôležitú úlohu. No a po tretie, zo strany komisie a rady by sme mali byť tiež pedagogickí a eh, vysvetľovať, ako sa táto iniciatíva dá eh, využívať. Na to, aby sme predišli nejakým sklamaniam. Eh, na internete som vedel a už sa zhromaždilo veľa podpisov pre iniciatívu, aby sídlo Európskeho parlamentu bolo na jednom mieste. No, to však nie, ale pretože nejde, pretože to by znamenalo zmenu zmluv a to sa nedá riešiť občianskou iniciatívou. My a komisia a parlamenta. Potrebujeme iniciatívu, ktorú podporuje tiež EPP, a totiž, aby vznikol pocit európskej a bol posilnený pocit u občanov európskej identity. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty pán Chauregui. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa skutočne veľmi teším, že pán Ševčovič eh, k nám eh, prišiel a teraz tiež viem, že komisia budúci týždeň 31. marca návrh eh, nariadenia tak povediať po krstinu, čo je veľmi pekné a je veľmi dobré, že vy pán Ševčovič, že sa na tom podiali. Ďakujem vám rovnako ako aj španielskému predsedníctvu. Obe organizácie prispejú potom k legitimite Európskeho parlamentu, ktorá sa posilní. Občania tiež vedia, že nie a nebudú mať prístup k Európskemu parlamentu len prostredníctvom strán, ale aj priamy prístup. Jedná sa tam o na legislatívny návrh a je to skutočne priamy prístup k Európskemu parlamentu. Legitimita, ako som už povedal, sa tým posilňuje. Európske štátne občianstvo a to je hlavná myšlienka Európskej občianskej iniciatívy je potom výsledkom a oslovuje sa tým hlavne európsky občan. Nuž a po tretie, táto iniciatíva vytvára prepojenie tiež medzi inštitúciami a občanmi, čo sme neustále požadovali, avšak zatiaľ nebolo vytvorené. Áno, a to vytvorí možnosť, aby ľudia sa dostali bližšie k Európskemu parlamentu a pochopili, čo sa tam odohráva. Teraz sa k pár odporúčaniam, ktoré väčšinou mm, sú zhodné s tým, čo práve povedal pán Mendes de Vigo. Potrebujeme text, ktorý nie je taký veľmi strnulý, aby sa dali vykonávať tie práva, aby ich ľudia mohli uplatňovať. Potrebujeme koľko krajín, koľko podpisov je potrebných. To je nevyhnutné, ale potrebujeme jednoduchý prístup k iniciatívam. No a jasne treba povedať, že nemôžeme nemôžeme povoliť akúkoľvek iniciatívu, avšak konkrétne projekty, ktoré sa ktoré budú predložené komisii a potom tá rozhodne, či treba zhromažďovať podpisy alebo nie. Potrebujeme flexibilitu a preto môžem len všetkým srdečne zagratulovať. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE pani Jete Meky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Občianská iniciatíva, iniciatíva je skutočne veľmi dôležitá, pretože to je skutočne jedna z reforiem Lisabonskej zmluvy, o ktorej sa dá povedať, že skutočne e, konkrétne posilňujú vplyv občanov v EÚ. Je to len malý krok, e, nízky prach, ktorý sme zaviedli, milión podpisov. No a komisii môžem len odporučiť, aby aj skutočne pri svojej veľkej múdrosti rozhodla, či túto iniciatívu bude sledovať a presadzovať alebo nie. Ak občianská iniciatíva sa stane úspechom, tak to bude znamenať rozšírenie vplyvu občanov no a môžeme ďalej pokračovať potom to, na tejto ceste. Je veľmi dôležité, aby v rámci občianskej iniciatívy bolo jasne stanovené, že iniciatíva musí byť aj jednoduchá, rámec musí byť jednoduchý a zrozumiteľný a jasný na to, aby e, sa nevzbudzovali nejaké plané nádeje a nevznikali sklamania. Podľa môjho názoru je otázka kontroly, samozrejme pritom veľmi dôležitá. To môže byť dobré. Na druhej strane však, no a neviem, či je pravdou, že neviem, či je skutočne pravda, že je možné, aby občania jasne vyjadrovali všade svoje názory. Ten prach, tá hranica nemôže byť príliš vysoká. No a teraz eh, treba zaistiť, aby neboli budované žiadne nevyhnutné prekážky pre aplikáciu občianskej iniciatívy. Ako som už povedala, musí to byť jednoduché, jasné a dúfam, že komisia bude pokračovať ďalej aktívne. No a teraz za zelených. 3 minúty. Pán Hefner. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, milý eh, Diego, eh, milý Maroš Ševčovič, myslím si, že tu máme obrovskú šancu v súčasnosti, obrovskú príležitosť pre Európu. Táto spoločná Európa, ktorá začala zmluvami medzi krajinami, čiže klasickým nástrojom zahraničnej politiky, kde občania viac či menej boli len divákmi. Ale teraz je čoraz viac e, Európou občanov. Dnes uh, tu diskutujeme o téme, o prvom nástroji, kde je priama účasť uh, občanov. Viete asi, aká je tu šanca? Uh, bezprostredná šanca na vytvorenie čohosi, čo je akási európska verejnosť, e, európsky demos, ktorého, ktorý e, Európa potrebuje. O tom sa diskutuje v e, Portugalsku, v Nemecku, ne, Taliansku, Francúzsku, ale oddelenie. Čo ale občan, občania potrebujú. Nemáme spoločnú európsku disku, diskusiu. Takáto európska občianská iniciatíva nám môže pomôcť pokročiť. Môže tu vzniknúť Môžeme prekročiť ten pocit u občanov, že Brusel je kdesi v diálke. Vytvárame tu prvý, prvý nástroj, ktorý občanom dá možnosť e, povedať si svoje slovo, ale dôležité je, ako to stvárnime, ako to upravíme. To, či to bude nakoniec úspech, alebo či to bude sklamenie, to sa ešte nerozhodlo, to závisí od e, úpravy, od formy. Viem, že vy Pán Ševčovič, nám dnes ešte nemôžete pre, pre, predložiť konkrétne detaily, lebo ste presne nerozhodli, ale pár bodov možno snáď už teraz konštatovať a jedno by som tu vyzdvihol. Podľa mňa úspech tejto veci spočíva v tom a stojí na tom, že ten návrh komisie, alebo to, čo nakoniec my budeme mať ako legislatívny návrh, nebude obsahovať len prekážky a podmienky, ktoré musia občania splniť, ale že tu budú aj ustanovenia o tom, ako komisia takúto vzniknuvšiu iniciatívu správne spracuje. Pretože bolo by naozaj frustrujúce, keby milión občanov podpísalo takúto iniciatívu a na záver potom e, bez nejakého veľkého hluku to zmizne medzi e, kopami papierov potrebujeme na formálne kontroly, či sa zhromaždilo dostatok podpisov, potom právne, či je to naozaj v kompetenčnom rámci Európskej únie, či to nenapáda platné právo a v konečnom dôsledku aj obsahové preverenie, a tu je podľa mňa dôležité, aby sme k tomuto preverovaniu občanov eh, prizvali, aby tu bolo vypočutie, aby sme si vážili ich záležitosti a aby sme nielen z hora ex katedra im prikazovali. Toto je prvá úvaha. A druhá e, kratučká úvaha alebo podnet, tretina alebo, alebo 9 členských krajín, e, inými slovami. To sa mi zdá príliš vysoko, taká, takéto, e, také, takúto hranicu stanoviť. Parlament hovorí o štvrtine a to treba spojiť s druhou prekážkou, tou prekážkou v rámci členských krajín. Pri tých rozhovoroch, ktoré sme tu viedli, som navrhol, aby podľa veľkosti krajín sa to odstupňovalo, pretože je veľký rozdiel, či máme veľkú krajinu alebo malú krajinu a vidím tu aj otvorenosť k tomuto návrhu a k iným bodom. E, z časových dôvodov nemôžem pohovoriť, ale ja si želám, aby tento prvý nástroj národnej demokracie, medzinárodnej demokracie e, spojaznili. Ďakujeme. Teraz za konzervatívcov a reformistov e, na minútu pán Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Myslím, že mnohí z nás vítajú akúkoľvek iniciatívu, ktorá odoberá moc eh, európskym inštitúciám a dávajú priamo európskym občanom. A rád by som požiadal o väčšiu flexibilitu. Prečo by sme mali definovať túto tému eh, a základ, na ktorom môžu e, občania iniciovať určité veci. Buďme zodpovední, dajme náš názor na to, čo si myslíme. Ak, ak napríklad ak by to malo byť len jedno miesto, kde by mal parlament sídliť, tak reagujeme na to, ak by to občania žiadali. Ale je tu jedna vec, o ktorú chcem požiadať, a to je transparentnosť. E, bude ťažké pre akéhokoľvek občana, získať takýto počet e, podpisov, preto tu musí byť organizácia na získavanie takýchto podpisov, toto musí byť transparentné, ak nebudeme mať organizáciu, tak proces sa e, zvrhne na e, žiadanie väčších prostriedkov, čiže občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, tie by sa tým mali zaoberať. Ďakujem pekne. Teraz za Eh, frakciu GUE NGL. Má na minútu slovo, slovo pán Sundergaard. Ďakujem, pán predseda. Eh, nevôľa alebo nedôvera občanov voči EÚ narasta Nízka účasť na voľbách hovorila jasným jazykom. E, keď Európska občanská iniciatíva bude vykladaná tak, alebo používaná tak, že ju budú môcť využiť len niektorí, tak sa situácia len zhorší. A preto naša frakcia žiada, aby pravidlá neboli príliš prísne. Napríklad otázka e, môže byť naozaj celoeurópskeho významu, keď ten prvý milión pod, podpisov bude len z veľmi nemnohých krajín. My ako Európsky parlament môžeme tiež podniknúť čosi, aby táto občianská iniciatíva bola e, rešpektovaná. My tu v e, pléne môžeme e, rozhodnúť, že občianská iniciatíva sa vždy uzná a že my sa zaviažeme o, ňom, o nej aspoň tu v parlamente diskutovať. Disku, diskusia, ktorá potom uh, bude E, viesť e, k vyhláseniu iniciatívy. A my tým vlastne želania občanov budeme brať vážne a ja si želám, aby sme e, medzi frakciami toto použili ako zmena, zmenu rokovacieho poriadku. To je taký príklad. Ďakujeme, pán kolega. A na záver, pán Van Máte minútu za nezaradených. Ďakujem, pán predseda. S určitou nedôverou som e, si vypočul mnohé tieto výpovede, pretože poznám referenda v Holandsku a vo Francúzsku, ktoré a potom aj v Írsku vieme, ako, e, e, ako je to tu s výsledkami, ako to vyzerá medzi demokraciou a vôľou ľudu. Je to len určitý druh zdanlivých podujatí my sme chceli, aby občania cez Lisabonskú zmluvu mali právo spolu sa vyjadrovať, ale pri rozhodovacom procese jednoducho stále nie sú zapojení, pokiaľ ide o procesy, témy a keď tu sa uskutočne rozprava alebo keď sa prijímajú rozhodnutia, tak ešte vždy sa to deje za uzatvorenými dverami v menej demokratických e, kruhoch e, keď sa keby e, sa občania vždy konzultovali pri dôležitých rozhodnutiach, ako je napríklad vstup Turecka a tak ďalej, ale tu ide len o určité zdanlivé podujatie. Ďakujeme a týmto sa končí zoznam rečníkov za skupiny a teraz e, prídeme, prejdeme e, k rečníkom, ktorí vystupujú vo vlastnom mene. Začíname pánom Kasínim, predsedom výboru AVKO. E Vítam stanovisko ministra pána Garga a pána Ševčoviča. Lisabonská zmluva nás e, e, núti podporovať iniciatívy občanov, kde vlastne demonstrujeme, že je tu európsky ľud. Jedna z kritik Európskej únie e, je predovšetkým zameraná na to, že nie sme plne demokratickou štruktúrou. Lisabonská zmluva sa pokúša o zníženie demokratického deficitu mnohými spôsobmi a jeden z nich je práve možnosť e, pre milión európskych občanov, aby prišli s návrhom na legislatívnu iniciatívu, ak e, tu bol, ak sa má tento návrh brať vážne, tak potrebuje si to e, právne preskúmanie. Nemôže to byť ekvivalentnom, ekvivalentom petícií, ktoré sú podpísané e, veľkým počtom e, e jednotlivcov. Tuto musíme jasne rozlíšiť. Potrebujeme disciplin, disciplinovaný prístup, zabrániť zneužitiu a musí tu byť diskusia pre príspevky občanov, ktoré sa musia primerane verifikovať. Článok 11 zmluvu má symbolickú hodnotu. Demokratický deficit sa dá pokryť nielen tým, že sa budú príjmať rozhodnutia zo strany zástupcov ľudu, dá sa to zvládnuť aj existenciou európskeho ľudu ako takého. Takže toto je prístup, ktorý máme na mysli. Máme tu dva prvky, na ktoré sa musíme sústrediť. Prvý z nich to je téma e, tohto, tohto návrhu. Tento musí byť európsky, ako rečník povedal, ako predrečníci povedali, musí tu byť e, určitý počet e, podpisov z určitého počtu európskych krajín. Máme tu francúzske, e, talianske a nemecké. E, ide o európskych občanov. Ďakujem pekne pánovi Kazinimu. A teraz minúta pre pani Zita Gurme. Vážený pán komisár, vážený pán predseda kolegovia, iniciatíva je jedna zo základných iniciatív Lisabonskej zmluvy a zamer- je zameraná na zvýšenie demokracie v Európskej únie. Toto by sa malo primerane využívať, musí to byť plne využité, preto dôveryhodnosti potrebné zabezpečiť E, na to sa musia e, splniť požiadavky. Spomeniem dve, viem, že sú viaceré. E, zozbierané podpisy musia byť primerane verifikované. Toto je kľúčová otázka a môže spôsobiť vážne problémy, keďže relatívna legislatíva je veľmi odlišná v členských krajinách. Preto musíme nájsť optimálne riešenie, primeranú rovnováhu medzi rozličnými pravidlami a požiadavkami. Druhá téma je pr- e, priateľnosť iniciatívy. Každý aspekt musí byť preskúmaný, preto aby sme našli najlepší e, spôsob riešenia, či by sa to malo obmedziť na hodnoty Európskej únie, alebo by tu mala prevládať sloboda slova. Budú tu inkluzívne princípy. Vítam a ďakujem za progresívnu prácu pre, podpredsedu Ševčoviča a španielskému predsedníctvu. Tiež ďakujem. Vítam túto príležitosť a dúfam, že budeme mať príležitosť diskutovať o týchto otázkach, ktoré musia byť e, vyriešené preto, aby táto občianská iniciatíva bola operatívna. Chcela by som vidieť, aké, bolo, e, aké sú výsledky, ako komisia vyrieši tú tému verifikácie a prijateľnosti občianskej iniciatívy a v akej etape. A skutočne musíme jasne povedať, že keď pripravujeme takúto správu v Európskom parlamente, tak aký je prístup, ktorý zaujmeme. Som presvedčená, že sme tu preto, aby sme zastupovali európskych občanov a musíme jasne povedať, že sme schopní schopní vyslať veľmi silné posolstvo za nás všetkých. Ja som presvedčená, že španielské predsedníctvo robí výbornú prácu ako e, člen tria Belgická a Maďarská. A ďakujem teda podpredsedovi komisie. Urobili ste výbornú prácu, pokračujte v tom. Ďakujem pani Gurmaj. Teraz pani Volis, minúta a pol. President, uh... Ďakujem, pán predseda, pán podpredseda, pán minister. Je to nástroj, ktorý má obrovský potenciál a mohol by viesť k eh, veľmi dôležitým demokratickým signálom v Európe. V mojej vlastnej krajine, keď chcete prísť iniciatívou, s legislatívnou iniciatívou v Spojenom kráľovstve, tak musíte nájsť eh, poslanca, musíte, byť, musíte mať šťastie a získať, eh, vyhrať v lotérii a teda môžete hovoriť s členom vlády. Teda myslím, že práve pracujeme na niečom veľmi dôležitom, niečo, čo je vzrušujúce v rukách európskych občanov. Ja som na to hrdá, ale musí to byť e, prístupné, jednoduché a mať e, kredibilitu. To znamená, že musíme byť e, prísni, pokiaľ ide o kompetencie, ľudské práva a samotnú formu. Musíme byť schopní a chceme podporovať podporovať e, splnenie technických požiadaviek a čo je najdôležitejšie, e, poslanci by mali byť pripravení konať spoločne e, s iniciátormi tejto iniciatívy. To nemá skompromitovať naše práva. Je to niečo, čo môžeme požívať spolu ob- s občanmi, ale je to priame posolstvo pre komisiu. Môžeme vám pomôcť takýmto spôsobom a vytvoriť spoločne skutočnú európsku demokraciu. Ďakujem pani Volis. A teraz ďalší podpredseda Európskeho parlamentu Izabel Duham má slovo na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja kolegyňa Afner hovorila o niektorých podmienok, e, aby táto iniciatíva bola naozaj realizovateľná, legitímna. A chcela som upozorniť na, na stanovisko Eh, ktoré by mohlo pomôcť príjmaní rozhodnutí a privítať rozhodnutie, že participatívna demokracia funguje vtedy, keď každý plní svoju úlohu. Eh, poslanci, eh, členovia rady, parlamentu, ale aj občianske spoločnosti, občania, ktorí sa zorganizujú, vlastne na nich je zameraná táto iniciatíva, je to pre nich príležitosť. A chcela by som sa spýtať na článok 11, ktorý hovorí aj o možnosti štrukturálneho organizovaného dialogu s občianskou spoločnosťou. Čo máte na mysli ako iniciatívu napríklad e, v oblasti sociálneho dialogu? Či chcete, aby tento dialog s občianskými spoločnosťami e, popri tejto občianskej iniciatíve, ktorá je dôležitá, či máte v pláne organizovať štrukturálne a interinštitucionálne tento dialog s občianskou spoločnosťou? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Durant. A teraz na jednu minútu pán Van Dalen. No už ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Eh, po vstupe Lisabonu do platnosti je pre občanov možné eh, podávať občianské iniciatívy. To je veľmi dobré, pretože inak panuje pocit, že Brusel je príliš vzdialený. Táto iniciatíva mm, dáva občanom možnosť alebo zvyšuje dôveru občanov v Európu. Ja si myslím, že treba dávať pozor eh, na tie nedávne iniciatívy. Jeden z našich kolegov tuto v miestnosti eh, chce venovať nedele eh, rodine a voľnému času. Ja to, túto iniciatívu úplne podporujem a ja vyzývam mm, čo najviac ľudí v Holandsku, aby to podpísali. Ja túto iniciatívu podporujem. Iniciatívy ako táto môžu preukázať, čo si občania skutočne myslia, že je dôležité. A komisia rada by to mali akceptovať, pretože Európska únia existuje pre občanov a nie opačne. Ďakujem pekne, Fandálen, a teraz na 1,5 minúty pani Kolárska Bobinská. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, Lisabonská zmluva zvyšuje právomoci Európskeho parlamentu. A teraz máme rovnako občianske iniciatívy, čo je dôležitý krok v rozvoji Európskej únie. Na to, aby tieto iniciatívy fungovali, musia byť založené na postupoch, ktoré neporušujú demokratický charakter. Európsky parlament v rámci iniciatív nemá momentálne úlohu počas, alebo teda minulé legislatívne obdobie parlament hlasoval, aby zaistil, čo by sa stalo s občianskými iniciatívami, ktoré by boli zamietnuté v komisii. Nož a tento parlament by mal tiež zohrávať nejakú úlohu. No a tým tá prípustnosť by mala byť skontrolovaná aj e, zástupcami voličov. Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ a občianskej iniciatívy sú predsa hlavne alebo len o názoroch občanov. Ak exekutíva alebo komisia zamietne iniciatívu, občianskú iniciatívu, tak ľudia um, celkom pochopiteľne to nebudú chápať. No a akákoľvek organizácia MVOčka, ktorá vedie takúto iniciatívu, musí jasne opísať, o čom tá iniciatíva je, aj keď to neobsahuje návrh alebo legislatívny návrh. V členských štátoch potrebujeme harmonizované procesy. Ak budeme mať príliš veľkú diverzitu, tak stratíme možnosť širokej podpory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz na jednu minútu dostáva slova pani Flašikova Beňová

ako niekto, kto už dvakrát vedol kampaň za podporu Lisabonskej zmluvy v Írsku, nesúhlasím eh, s mojimi kolegami. Isté, sú nejaké problémy, ale je to, je to možné a je to krok, mm, ktorý posunuje participatívnu demokraciu ja som presvedčala občanov, aby sa zúčastňovali iniciatívy, aby sledovali vypočutia komisárov, avšak nemôžeme to len konzultovať s občanmi, musíme počúvať, čo hovoria a musíme zaistiť, že ich názory sú uh, prebraté do všetkých legislatívnych aktov. Treba jasne ukázať, že iniciatívy, občianské iniciatívy uh, sú názormi občanov od začiatku až do konca a že si ich vážime. Legislatíva musí, bať, musí byť e, e, pochopiteľná, rovnako je potrebné, aby občania mali jednoduchý prístup k pomoci a poradenstvu ak si želajú usporiadať e, petíciu. Jasne, treba stanoviť tiež oblasti, kde môže konať komisia, kde nie. A treba tiež odstrániť akékoľvek odôvodnenia obviňovanie z demokratického deficitu. Takže potrebujeme skutočne jasnosť v tejto veci a musím, potrebujeme proaktívny prístup a musíme využiť všetky možnosti tejto legislatívy, avšak nemôžeme prehľadať naše sluby. Táto iniciatíva je ako novorodenec. Má veľa potenciálu, ale treba s ňou zaobchádzať veľmi opatrne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážený uh, pán minister. Ja som teraz uh, predseda a ďalej budeme pokračovať teda po maďarsky. No a teraz e, ďalšie príspevky na jednu minútu dostáva slovo pani Eva Lichtenberger. Ďakujem pekne, vážení e, kolegovia a kolegene. Pri vytváraní tohto nástroja, a jeho používaní, znašame veľkú zodpovednosť, pretože občania, ktorí majú európske zmýšľanie, vkladajú veľa nádejí v to, že chcú presadzovať svoju vôľu na európskej úrovni. Musíme za každú cenu e, predísť akejkoľvek chybe pri petíciách. Musíme predísť tomu, aby európska občianska iniciatíva sa nestala len akousi, e, akousi e, možnosťou vyjadriť sa a za tým je už múr, za ktorým nič nenasleduje. Občania skutočne čakajú na nás, ako s tým naložíme. Ak e, skutočne tú laťku postavíme príliš vysoko, tak môže to poviesť k obrovskej frustrácii. Máme skutočne, e, skutočne e, je to obrovská, obrovská úloha získať jeden milión podpisov. Ak to niekto dokáže a a, napriek tomu e, s tou iniciatívou sa potom nič neudeje, tak, tak skutočne to by znamenalo, že robíme medvedizú službu demokracii. A je dôležité, ako komisia naloží e, s, so svojimi krokmi v rámci tohto procesu. Ďakujem pekne. A teraz e, dostane slovo Maria Nedelčeva. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci a kolegovia, občianská iniciatíva je ako, akýmsi ďalším kamienkom v rámci mozaiky e, občianskej Európy. Je to e, ďalší nástroj ktorý má slúžiť na to, aby bol hlas vypočutý, aby skutočne sme posilnili e, ten, to vnímanie e, občanov, že patria k tomu istému celku. E, veľmi často však my konáme veľmi váhavo a opatrne. Signál, ktorý vyšleme, by mal byť politický. Mali by sme uh, Mali by sme si uvedomovať, čo všetko kvie v tejto iniciatíve. Priblížiť inštitúcie občanov, stimulovať e, ich angažovanosť v e, európskych záležitostiach. To všetko treba mať na zreteli. Len e, minimálny počet členských štátov musí byť zainteresovaných pri získavaní týchto podpisov. Musíme si uvedomiť, že treba overovať tieto podpisy a veľmi dôležité je, ako sa ďalej naloží s iniciatívou. Nesmieme odrádzať občanov. Pamätajme na to, že náklady, ktoré súvisia s právnym overením podpisov, nesmú e, prerásť e, určitú primeranú hranicu. Toto sú rôzne bariéry, ktorým e, musíme predísť. Ak hovoríme o hesle viac Európy, znamená to, že aj parlament musí byť viac zaangažovaný. Chceme posilniť demokratickú úlohu občanov a skutočne aj z tej rozpočtovej stránky, finančnej stránky, tá, ten mechanizmus iniciatívy musí byť k dispozícii. Ďakujem. Pán Durosa, máte slova. Ďakujem za slovo. Toto je jeden z najdôležitejších demokratických nástrojov v EÚ. Dve tretiny eh, občanov Írska hlasovalo za Lisabonskú zmluvu a jedným z dôvodov bolo práve tento nástroj občianskej iniciatívy. Poprvýkrát eh, občania z viacerých členských štátov môžu žiadať od komisie, aby eh, narábala s ich návrhmi. Musí to byť transparentný proces, musí byť jasné, kto organizuje tieto iniciatívy a kto ich finančne kryje tieto finančné iniciatívy. Skutočne nesmú do toho vstupovať nejaké firemné záujmy. E, rozhodnutie komisie konať alebo nekonať e, na základe návrhu nie je znamená, že komisia nesmie byť orgánom, e, ktorá vlastne posudzuje prípustnosť iniciatívy. Tomu by mal slúžiť niekto taký ako ombudsman. Minimálny počet krajín E, e, pri tých podpisoch by malo byť 7, nie 9, ako žiada komisia. A e, tá hranica jedného miliónu podpisov nesmie byť narušená, nesmie byť napríklad navyšovaná to znamená, nesmie byť zvýšený ani počet podpisov, ani počet krajín zastúpených medzi podpísanými. No a záverom, e, e, malo by byť umožnené občanom registrovať sa k iniciatíve prostredníctvom internetu. Ďakujem pekne. E, pán, pani Lunaček, jedna minúta. Chcem na začiatok po španielsky sa poďakovať španielskému predsedníctvu za to, že sa ujala tejto iniciatívy aby, uh, to, a že to urobili skôr, ako som si to pôvodne myslel, že to urobia. Sí. Chcem sa poďakovať komisii za to, že sa ujala tejto iniciatívy, že je ochota predložiť navrhovaný režim a veríme, že do leta bude niečo k dispozícii. Je dôležité, aby sme uspokojili očakávania občanov a rovnako ako mnohí predrečníci, a ja som toho názoru, že nové E, e, e, nové členské štáty považujú tieto tieto hraničné e, e, hodnoty pomerne vysoké. 1 milión podpisov je veľa, aj keď sa uvažuje o možnosti e, registrácie prostredníctvom internetu, ale je dôležité, aby sme mali skutočne európsku diskusiu. Je veľmi dôležitý aj dôraz na právne preverenie, a, ale malo by to byť v rozumnej miere. To isté sa týka aj otázky zberu

Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pani Merkis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som veľmi spokojná s touto občianskou iniciatívou. Ak dovolíte, teraz prejdem do Holandčiny a vysvetlím vám, prečo som taká spokojná s touto iniciatívou. Myslím si, že táto občianská iniciatíva je prínosná v tom zmysle, že občania nielen každých 5 rokov môžu uviesť, e, čo si želajú, ale aj medzi tým môžu ovplyvňovať dianie v Európskej únii. Preto je dôležité, aby občan vedel, kedy môže zaklopať na dvere, a to nielen u nás, ale aj u Európskej komisie. Myslíte si, že vie občan, kedy sa môže obratiť na komisiu? Myslím si, že je potrebné uskutočniť veľmi rozsiahlú informačnú kampaň. Zásadné pritom je, že občianská iniciatíva bude fungovať až vtedy, keď všetky európske orgány tých 1 milión občanov vezmú vážne. Aj vedúci štátov a vlád musia zohľadniť toto rozhodnutie, pretože milión európskych občanov, e, keď chce napríklad zrušiť celý Štrasburg, tak aj to musíme vypočuť. Ďakujem pekne pani Merkis a ďalším rečníkom je pán Provera. Na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som si istý, že táto iniciatíva, e, ktorú teraz občania získali, je príspevkom k tomu, aby občania Európy a inštitúcie sa navzájom zblížili, teda aspoň viac ako doposiala, ako tá nákladná komunikačná kampaň ktorá doposiaľ priniesla iba veľmi obmedzené výsledky. Keď sa pozrieme napríklad na volebnú účasť. Táto iniciatíva je nepochybne ďalším posilnením demokracie, pretože tým občania získavajú možnosť priamo predkladať legislatívne návrhy. Teda je to akoby fond priamej demokracie a je potrebné, aby táto šanca bola využitá. Komisia musí zabezpečiť, aby toto právo iniciatívy bolo jednoduché a prístupné. Občania musia mať podporu zo strany komisie, musia od počiatku mať eh, pomoc eh, už vo fáze zhromažďovania podpisov, až eh, potom v ďalších etapách taktiež potrebujú jednoducho podporu. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Papa Nikolau na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, často hovoríme o tom, že je potrebné zvyšovať eh, účasť, aktívnu účasť na činnosti Európskej únie. Je potrebné, aby sa inštitúcie občania zblížili a to sme pocítili veľmi naliehavo aj pri posledných voľbách. Neukázalo sa, že v mnohých eh, členských štátoch eh, by bola príliš vysoká volebná účasť teraz e, e, takto meníme fungovanie Európskej únie. Hovorím samozrejme o Lisabonskej zmluve. Je to dôležitá zmluva. Je to zmluva, kde stredobodom je občan a ide predovšetkým o to, aby sme sa orientovali od, podľa potrieb občana aj parlament, aj rada, aj komisia. Táto občianská iniciatíva e, je vynikajúcim krokom, pretože to posilňuje demokraciu a aj demokratickú rovnosť a transparentnosť. Isté, že je potrebné aplikovať tento nástroj správnym spôsobom. To sa ukáže v praxi. Kolegovia už napokon uviedli, že je potrebné e, zaviesť rozumný postup tak, aby úloha parlamentu a komisie bola jasne zadefinovaná, tak, aby všetci prispeli k tomu, že takáto dôležitá iniciatíva skutočne priniesie nejaké výsledky. Ešte by som rád spomenul v závere jednu vec. Všetci nesieme zodpovednosť. Musíme e, podporovať túto iniciatívu a musíme informovať občanov, musíme im dať na vedomie, že oni sami teraz od samého počiatku môžu ovplyvňovať tento postup, toto dianie a naše posolstvo musí byť veľmi jasné. Potrebujeme jednoduchý a zrozumiteľný postup, ktorý bude fungovať pre všetkých, e, aj pre občanov, aj pre parlament, aj pre všetky ostatné inštitúcie Európskej únie a členské štáty pre všetkých účastníkov tejto iniciatívy. Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty pán Kojo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený zastupca komisia, vážený zastupca rady. Pred niekoľkými mesiacmi sa hovorilo, že Lisabonská zmluva nikdy nedadobudne účinnosť, ale teraz ju už máme a musíme sa zamyslieť nad tým, ako ju budeme implementovať. Musíme prijímať reálne a rozumné rozhodnutia. Táto zmluva posilňuje demokraciu na parlamentnej úrovni a taktiež na úrovni členských štátov. Je to Európska únia pre občanov, je to priestor spravodlivosti, slobody, subsidiarity a aj tejto novej iniciatívy. Mnoho kolegov to už spomenulo, napríklad pán Mendes de Vigo, ale ja by som raz dôraznil konkrétne, že keď sa budeme snažiť naplniť túto iniciatívu, musíme postupovať opatrne. Musíme predísť tomu, aby to bolo iba prázdne gesto. Mali, malé množstvo krajín nesmie mať možnosť presadiť svoje záujmy na úkor ostatných. Musíme byť v tomto veľmi prísni. Keď sa pozrieme na vyváženosť medzi prísnosťou a rozširovaním, musíme sa snaží rozšíriť základ tejto iniciatívy tak, aby občania mali možnosť účastniť sa tejto iniciatívy zo všetkých štátov. Ak sa jej nezúčastní čo najväčší počet občanov, tak úplne stratíme lisabonského ducha. Chceme viac Európy, chceme viac občanov v Európe, väčšiu účasť občanov a dynamický pohyb vpred. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty pán Zver. Ďakujem pekne, pán predsedajúci vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja by som rád vyslovil spokojnosť a radosť z toho, že dnes hovoríme o tejto iniciatíve. Myslím si, že táto iniciatíva nepochybne zníži demokratický deficit, respektíve ho čiastočne úplne odstráni. Faktom je, že demokracia v dnešnej dobe po istých prieskumoch verejnej mienky je do istej miery obmedzená. Priestor demokratického dialógu to sa vníma iba ako prejav názoru vo voľbách a to sa odzrkadľuje aj v nálade občanov, ktorí sú čoraz pasívnejší a to sa potom prejavuje v nízkej volebnej účasti. Alebo napríklad aj v tom, že nemajú dôveru do demokratických inštitúcií. Myslím si, že je vhodné, že máme teraz Lisabonskú zmluvu a Európsky parlament vďaka nej má viac kompetencií a predovšetkým občania majú právo využiť takéto iniciatíve. Ja som veľmi ráda, že k tomu prišlo, že už aj na európskej úrovni máme niečo, čo môžeme označiť za projekt európskej demokracie. Domnievam sa, že už sa nám podarilo dosiahnuť obrovské pokroky, ale európska demokracia sa musí naďalej budovať aj v iných oblastiach, napríklad eh, v po vymenovávaní plnou Európskej komisie. Je mnoho oblastí, kde európske inštitúcie, teda tie najhlavnejšie inštitúcie, sa musia naďalej demokraticky rozvíjať. Ja som presvedčený, že tento projekt je správny a že posilňuje európsku demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty teraz pán Jakolino. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, vážení zastupcovia rady, kolegovia, keď chceme oceniť demokratickú hodnotu, ktorú sme navýšili s Lisabonskou zmluvou, tak sa môžeme napríklad pozrieť na to, o čom sme hovorili pred niekoľkými mesiacmi. Pred niekoľkými mesiacmi sme si neboli istí, či vôbec budeme mať takúto dohodu, preto si ju musíme veľmi vážiť. Musíme presne zadefinovať, čo presne znamená významný počet členských štátov, tento výraz, čo to znamená. Myslím si, že musíme využiť kritérium, ktoré zabezpečí, aby čo najviac občanov malo vplyv v tomto smere, aby priniesli istú demokratickú hodnotu. Isté, že zjednodušený a zrýchlený a flexibilný postup by bol prínosný v tomto smere. Myslím si, že za posledných niekoľko týždňov sa ukazuje, že občania sú ochotní prijímať e, novinky v tomto smere. Ľudia vedia o týchto novinkách. Deti napríklad na školách majú veľký záujem o Európu, o Lisabonskú zmluvu, chcú sa viac podielať na činnosti EÚ, chcú viac informácií a chcú využívať aj takéto nástroje, ktoré sú k dispozícii pre celú spoločnosť. Zároveň parlament, komisia a rada ich úlohou je, aby sme mali jedno, zjednodušený postup v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem. A pán Jakolino, dámy a páni, teraz prejdeme k postupu KHDI, teda spontánna časť rozpravy. Prihlásilo sa mnoho poslancov. Žiaľ, nemôžem dať slovo všetkým. Teraz má na jednu minútu e, pán Kastler. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ja som jeden z tých, ktorí boli pri vytvorení jednej z iniciatív a síce ochrany voľnej nedele. Dnes máme možnosť eh, hovoriť s občanmi a potom rozhodnúť v tom smysle, ktorý bude zohľadňovať eh, vôľu občanov, aby sa podielali na demokratickom procese v Európe. Je to možnosť zvýšiť eh, množstvo demokracie a bojovať proti európskej únave. Nechcem len chváliť, chcem predniesť aj dve požiadavky. Keď e, sa toto nariadenie dostane do konečnej fázy, poprvé, my ako Európania musíme podporovať technológie a pokrok. Chcem vás požiadať, aby internet sa stal médium, e, ktorý bude zhromažďovať elektronické pod, postupy, ktoré budú, pardon, elektronické podpisy, ktoré budú záväzné z právneho hľadiska. A po druhé by som chcel povedať, e, že toto je iba prvý krok. Rád by som zašiel ešte o krok ďalej. Máme teraz právo iniciatívy pre občanov, ale ja by som bol rád, keby v budúcnosti občan mal právo aj rozhodovať, eh, tak ako v Bavorsku napríklad. Tam je takáto možnosť, keď sa zhromaždí dostatočný počet hlasov, tak občania rozhodnú o konkrétnej veci. Ja by som bol rád, keby to fungovalo aj na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kastler. Ďalším rečníkom je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 boli, e, tie boli uzavreté. Skutočne je zrejme, že všetky inštitúcie EÚ sa musia trošku lepšie zaangažovať, pretože zatiaľ tá osveta je slabá a len veľmi málo občanov EÚ vôbec vie o existencii takéto nástroja a, a vlastne predmetná konzultácia vytičuje smer, na ktorý sa treba zameriavať. Poprvé potrebujeme veľmi jasné pravidlá hry, ako teda zbierať podpisy a e, treba e, zabezpečiť, aby tie isté pravidlá platili vo všetkých členských štátoch, čo sa týka ex ante vyhodnotenia prípustnosti. E, iniciátori iniciatívy e, nesmú sa domnievať, že e, formálna akceptácia e, iniciatívy e, znamená, že aj vlastne komisia hneď sa pustí do návrhu, ktorý je predmetom iniciatívy. Verím, že táto iniciatíva povedie k ďalšej diskusii a očakávame právny základ, ktorý bude koncipovať k tejto otázke komisia. Ďakujem. Pani Odenberg a teraz Andy Brown. Mr. President, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Používanie priamej demokracie referenda nie je exotická verzia e, demokracie, ale je to pôvodná verzia a je to vláda e, od ľudí a nie vláda v mene ľudí. Takže mali by sme byť možno vďační Únii e, za to, že to zaviedla, ale myslím, že nie. EÚ má rada demokraciu len keď to dokáže zvládať a dosiahnuť výsledok, ktorý chce. My sme počuli, že moc na zvolenie takéhoto referenda bude obmedzená e, v tzv. EU kompetenciách a e, verziách e, ľudských práv podľa EU, čo znamená obmedzenie slobody prejava a dokonca aj slobody myslenia. Jeden z posledných bod je, že demokracia znamená vláda ľudí a, ja, a neznamená to vláda ľubovoľného súboru ľudí. Európa ako celok sa stala ešte menej spoločným priestorom pre ľudí je to mm, lepšie ako nič a možno by sme mohli ehm, demonstrovať, že táto iniciatíva nie je len ehm, prázdny sľub. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Elena Bašesko na jednu minútu. Consider că introducerea inițiativei Ďakujem, pani predsednička. Ja sa domnievam, že mm, prezentácia a predloženie tejto e, občianskej e, iniciatívy e, predpokladá dôležitý krok na konsolidáciu európskej demokracie. Ďalší dôležitý spôsob, ako vykonávať demokratické práva, predpokladá realizácia referenda. A tu vám chcem povedať, že v Rumunsku od roku 2004 do teraz boli tri referenda a posledný z nich, posledné z nich sa týkalo ustanovenia parlamentu s jedinou snemovňou. A mm, účasť bola 51% a voliči sa vyslovili za túto iniciatívu. Ja blaželám eh, komisii iniciatí- za iniciatívu, eh, aby eh, umožňovala túto účasť verejnosti. A táto iniciatíva stanoví minimálny počet štátov. A chcem sa opýtať komisii, že kedy myslíte, že môže vstúpiť do platnosti toto nariadenie, pretože sa domnievam, že musí sa to dokončiť čo najskôr. Ďakujem a ďalej má slovo pani Olga Senalová na jednu minútu. Slovo, pane komisaři. Ďakujem za slovo, vážení páni komisári, kolegyne, kolegovia. Európska únia teraz v posledných rokoch prežíva istú krízu dôvery svojich občanov. E, jeden z prejavov je aj nízka účasť e, občanov e, pri voľbách do Európskeho parlamentu, ktorá je spôsobená pocitom, že občan nemôže svojim hlasom nejako dianie ovplyvniť. A preto vítam túto občianskú iniciatívu, ktorú otvára Lisabonská zmluva a v tejto súvislosti aj verejnú konzultáciu komisie a zverejnenú zelenú knihu, ako aj konkrétne spôsob, ako môžeme e, túto občianskú iniciatívu uviezť do života. S väčšinou navrhov v zelenej knihe súhlasím. Pokiaľ však podávame pomocnú ruku, nesmie sa obávať, že e, ju občania EÚ príjmu. Preto, ak tam ide o maximálny dialog s občanmi, považujeme niektoré obmedzujúce opatrenia za príliš striktné. Ide hlavne o minimálny počet členských štátov, z ktorých e, pochádzajú občania podpísaní pod iniciatívu a definíciu tzv. podstatného počtu krajín. Navrhovaná jedna tretina štátov, teda v terajšej No, Dobre, vedie je podľa mňa pre prípadné iniciatívy odradzujúca a nereálna. Zniženie tohoto počtu na 20% by som považoval za uh, ústretový krok uh, k občianskej verejnosti EÚ, čo bude tiež, ona bude vnímať e, dôraz na tvorbu makroregionov a európskych politik. Ďakujem. Pán Švok má slovo az európai polgári kezdeményezés lehetősége elősegít. Európska občianská iniciatíva môže prispieť e, k e, tomu, e, že prebehne ozajstná diskusia o európskych témach. To znamená, keď verejnosť sa vznikne európska verejnosť Ehm, môžeme eh, tu riešiť eh, témy, ktoré Európsky eh, parlament nie je schopný vyriešiť. A čo sa týka mm, jednej otázky, ktorá tu znela, mm, považujem za veľmi dôležité, aby pred rozhodnutím o občianskej iniciatíve pred zberom podpisov komisia by mala po dosiahnutí istého počtu podpisov vyjadriť názor o tom, či vôbec takáto občianská iniciatíva je životaschopná pretože keď e, sme pozbierali milión e, podpisov a keď e, z formálneho dôvodu alebo keď kvôli nedostatku právneho základu sa táto iniciatíva zamietne, tak potom by to znamenalo kritický pohľad na komisiu aj na EÚ. Ďakujem, pán Sokol. Ďalej na jednu minútu má slovo. Pani Vile Blienky Vicúce. Ďakujem, pán predseda. Lisabonská zmluva e, zabezpečuje posilnenie úlohy občianskej spoločnosti v európskych inštitúciách a dáva možnosť e, európskym občanom, aby iniciovali legislatívne návrhy. E, právo občanom na iniciatívu umožní skupine minimálne milión občanov požiadať komisiu, aby prišli s legislatívnym návrhom v špecifickej oblasti. No je to veľmi ťažké, aby sa pozbieral taký počet podpisov za účelom e, vytvorenia dostatočného mechanizmu participatívnej demokracie a možnosti týchto iniciatív. E, občania musia mať právo iniciovať legislatívne návrhy podľa zjednodušeného postupu. No, Lisabonská zmluva, ktorá už teraz je v platnosti, e, právo občanov sa v praxi e, neuplatňuje treba diskutovať o akčnom pláne o tom, e, ako zabezpečiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť, aby občania nespadli do pasce podnikových záujmov. Teda občianský dialog je súčasťou budúceho demokratického modelu v Európe a Litva, moja krajina, vyžaduje inštitučný rámec e, u nás a preto chcem vyzvať komisiu, aby e, urobila všetky potrebné kroky, aby túto právo na občianskú iniciatívu presadila v praxi. Teraz má e, slovo pán Sinkeli na jednu minútu. Veľa dobrých vecí robia naši kolegovia, no myslím, že toto je dobrá možnosť pre občanov a tiež e, presvedčujúci e, argument pre odporcov Lisabonskej zmluvy v, v referende v Írsku hlavne ten argument, že e, to nebol skutočný demokratický pokus e, zapojiť do toho občanov. Aj je pred nami veľká výzva. Na jednej strane je tu skutočné nebezpečenstvo, že túto iniciatívu môžu e, si uzurpovať e, lobbysti a zaujímavé skupiny, ktoré nebudú mať problém dosiahnuť milión podpisov a preto môj kolega pán Dosa povedal, že zapojenie ombudsmana, ombudsmana by stalo za to zvážiť e, hoci iniciatívu, ktorú zatiaľ pán Kastor, môj kolega, tu treba vziať do úvahy a chceme si e, urobiť e, odpočinok e, na 7. deň ako náš stvoriteľ. A teším sa na ďalší vývoj. Ďakujem pekne a teraz zatváram slovo prihlásených Kečtiaj a teraz v mene rady má slovo pán López Garrido. Ďakujem, pán predseda. Musím vyjadriť moje hlboké uspokojenie z rozprávok, ktorá tu prebehla a e, tá prebehla na iniciatívu Európskeho parlamentu, ktorý e, chcel, aby prebehla táto rozpráva o občianskej iniciatíve. A myslím si, že to e, tu odznelo niekoľko vystúpení, kde ja som videl absolútnu jednohlasnosť, čo sa týka podpory tejto iniciatíve podpory toho, čo je prioritou španielského predsedníctva a rady a e, tiež e, podpora e, v prospektu, aby sa to rozvíjalo rýchlo a preto myslím si, že s veľkým spokojením ste prijali oznámenie podpredsedu Ševčovica, keď prezentoval text naredenia 31. marca. Opäť ďakujem komisii za rýchlosť a záujem a načenie, s ktorým e, riešil túto tému a som rád, že odteraz budem môcť teraz už začať legislatívny postup, ktorý dúfam, že e, skončíme čo najskôr s spustením tejto legislatívnej iniciatívy, ktorý, ako všetci povedali, považujú ho za potrebnú a nevyhnutnú a dôležitú. Myslím si, že Toto si môžeme vykladať ako podporu vo všetkých e, parlamentných skupinách a u všetkých poslancov, dokonca aj u tých, ktorí mm, e, to nepodporili v vystúpení pána Komala, ktorý podporil um, tú um, ľudovú legislatívnu iniciatívu, ktorý povedal e, a to preto, že to podľa neho oslabí Európsku úniu. Ja žiaľ musím vám podať zlú správu, pretože táto iniciatíva posilní Európsku úniu. A vôbec ju neoslabí, ale posilní Európsku úniu, pretože je to iniciatíva, ktorá posilňuje mm, dva kľúčové mm, pojmy Európskej únie, a to je demokracia a občanstvo a občania. Toto sú dva e, veľké piliere Európskej únie. Demokracia a občania. Toto je iniciatíva, ktorá sa snaží istým spôsobom e, nahradiť alebo kompenzovať tento paradox, ktorý zažívame v Európskej únii, ktorá má stále viac E, moci a Európsky parlament je dôkazom toho, teda Európska únia, ktorá má stále viac e, vplyvu a ktorá stále viac vplyvňuje každodenný život e, občanov. Napriek tomu však nebola príslušne zohľadná v rozprávach, ktoré prebiehajú v každom štáte. Je to paradox, ktorý postihuje samotnú demokraciu a táto občianská iniciatíva, ktorá umožní rozšíriť celý súbor debat na celoeurópskej úrovni, ako povedal pán Menta Vigo v európskych záležitostiach a nie v lokálnych záležitostiach, pretože to mm, e, zavezuje presadzovať e, na, vo viacerých štátoch a práve preto posilňuje demokraciu a aj občanov občania alebo európsky ľud, ktoré spomenul predseda Kasiny, ktorý je predseda výboru, ktorý bude preberať túto iniciatívu. E, títo občania, ktorých považuje tak, e, za také veľmi dôležitých e, ako korene Európy, európskej demokracie. Ako spomenuli viacerí poslanci, ktorí hovorili o občanoch. Rovnako ako povedal poslanec Kesnet, táto iniciatíva sa musí aplikovať. Je to výzva občanom, pretože európska mm, občianská identita sa mm, realizuje a naplňa, keď e, sa mm, presadzuje v praxi, keď sa vykonávajú tieto práva v praxi. A to je dôležité, aby sa takto aj budovalo európske občianstvo. Ja opäť e, chcem sa poďakovať komisii aj e, Európskeho parlamentu, ktorý, ako som si istý, bude prísne dôsledne a do hĺbky riešiť túto tému, ako povedal aj ehm, terenský kolega. Ehm, dúfame, že rýchlým spôsobom, aby e, táto iniciatíva vznikla čo najskôr a tiež, ako pani Vasisko povedala vo svojom vyjadrení, vyzvala na e, rýchle spustenie tejto iniciatívy. Ďakujem, pán predseda. No a teraz dostane slovo pán komisár. Pán Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať Diagovi za vynikajúce zhrnutie dnešnej diskusie. Chcem sa poďakovať vám všetkým za slova podpory a za pozitívne očakávania eh, vzťahujúce sa na občiansku iniciatívu E, e, dúfam, že vám budem e, schopný čo najskôr predložiť s tým súvisiaci návrh. Vzhľadom na časové obmedzenia, vzhľadom na to, že ešte ten návrh nie je finalizovaný, nebol priestor na to, aby sme si približili detaily. Veľmi vám ďakujem za vaše názory a stanoviská. Ja považujem za veľmi dôležitú dôležité názory a stanoviska a, a aj vás. E, a tie budú zohľadnené pri koncipovaní návrhu k občanskej iniciatíve. E, vyzvihnem niekoľko dôležitých aspektov. Prvý je transparentnosť tá transparentnosť musí byť zabezpečená hneď od začiatku. Pri registrácii budeme vedieť, kto je iniciátorom, ako je financovaný a e, skutočne e, budeme mať dostatočne včas Eh, podklady k tomu, aby sme vyhodnotili, či ide o skutočnú iniciatívu európskych občanov. Budeme mať možnosť potvrdiť si všetky tieto dôležité atributy. To povedie k úspešnému využití tohto nástroja. Po druhé, je to eh, nástroj, ktorý by mal byť praktický. Eh, mal, mal by, nemal by predstavovať zvýšenú administratívnu záťaž. Mal by byť schodný pre každého občana. A to platí aj pre fázu zberu e, podpisov. Zamýšľame sa nad tým, zamýšľame sa nad možnosťou využitia informačných technológií tak charakteristických pre 21. storočie. Je jasné, že existujú rozmanité systémy overovania podpisov v jednotlivých členských štátov. No a e, na základe verejnej konzultácie sme dospeli k názoru, že občania by uvítali určitú jednotnosť rýchlosť procesov pri zbere a potvrdzovaní podpisov. Zároveň členské štáty e, jasne naznačili, e, že mal by to byť systém, ktorý nie je príliš komplikovaný, nie je príliš zaťažujúci pre e, členské štáty, veď členský štát bude overovať podzozbierané podpisy, potvrdiť, že zozbierané podpisy sú skutočné a mm, legitímne. Vypočul som si váš názor e, volajúci po jasných iniciatívach e, týkajúce sa toho, keď, e, čo sa udeje, keď sa overia podpisy, keď vlastne tá iniciatíva prejde do ďalšej fázy. Budeme mať veľmi jasné mm, kroky, formulované e, pri e, úspešných iniciatívach. Vypočuli sme si e, tu stanoviska. Isto budete so mnou súhlasiť, že asi najnáročnejším aspektom je prípustnosť. Ako predísť frustrácii občanov, ako chrániť hodnoty EÚ, ako zachovať inštitút Európskej e, občianskej iniciatívy e, tak, aby bol považovaný za prakticky reálny. A v tejto súvislosti e, sa tu ozývali často protirečivé názory. Komisia chce koncipovať taký návrh, ktorý bude obhajovať od samého začiatku hodnoty a, a, a základné princípy EÚ. Zároveň však musí byť e, e, zabezpečené to, aby návrhy iniciatív mali reálny potenciál e, úspešnosti Skutočne, pokiaľ eh, eh, predstavte si, že každý druhý týždeň by sme dostávali eh, takéto iniciatívy týkajúce sa nezmyselnej veci. No a samozrejme potom tá otázka prípustnosti by mohla naraziť na problém, že by sa to riešilo povedzme cez e, súdny systém. Musíme si uvedomiť, že takýto inštitút iniciatívy mohol zneužitý určitými osobami alebo skupinami na to, aby vlastne na seba upozornili, aby si presadzovali svoju politickú agendu. Preto musíme e, e, zvážiť všetky stránky veci. Chcem sa poďakovať pánovi Durandovi ohľadom komunikácie s občianskou spoločnosťou EÚ. Myslím si, že tento nástroj občianskej iniciatívy je veľmi dôležitý. ECOSOC e, tiež otvoril otázku vhodného nástroju. Ja som s, ním, e, s nimi mal e, pomerne rozsiahlu diskusiu pred dvoma týždňami. Verejné konzultácie sa prebiehajú a chceme ich v širšej miere využívať aj v budúcnosti. Takže, aby som príliš čas nenaťahoval, poviem toľko, že sa teším na to, že čoskoro tu budem znova s návrhom. Teším sa na spoločnú diskusiu ohľadom tejto témy a verím, že celkový proces e, bude veľmi dynamický, e, veľmi rýchly. To znamená, že e, bude snaha, aby bol schválený čo najskôr. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel uzavrieť diskusiu pod týmto bodom. Ak dovolíte, prešiel by som na ďalší bod programy, eh, programu. Ide o situáciu v Tibete. Je to